Bonjour, nous allons commencer notre réunion. Euh, nous débutons... Dobrý deň. Za, započneme naše zasadnutie tým, že schválime e, návrh programu. Ukrajinské záležitosti nás nutia zmeniť hneď prvý bod v programe. Pôvodne sme mali mať prvý bod spoločné, e, spoločný bod e, príprava parlamentu parlamentného samitu EU Afrika. No a ako ste zistili, zmenila sa miestnosť, zmenil, zmenil sa program. Ako viete, vzhľadom na tie naliehavé okolnosti v Ukrajine, na Ukrajine e, bolo potrebné sa, sa zísť skôr, to jest o tretej. Preto navrhujem, aby bod príprava parlamentného samitu EU-Afrika bol posunutý na štvrtú hodinu, pretože e, chceme prebrať tento bod. Nebude však to už spoločné zasadnutie za fetom, ale veríme, že pán Galer ktorý zastupuje EP e v panafrickom parlamente, bude môcť tu zotrvať s nami, aby sme ťažili z jeho vedomosti. Sú nejaké výhrady voči upravenému programu? Nie. Týmto možno považovať návrh programu za schválený. Čo sa týka za zápisnice zo schôdzy 20. 21. januára, ak máte nejaké pripomienky, prosím, aby ste pripomienky posunuli na sekretariat do konca dnešného dňa. Ak sa neobjavia žiadne pripomienky do toho termínu, bude schválená zápisnica v predloženej podobe. Ďalej, schválenie rozhodnutia odporúčaní koordinátorov z ich zasadnutia 11. februára 2014. Ak máte nejaké pripomienky eh, k tomuto, mm, tak prosím, aby ste nás informovali pred eh, koncom dnešného dňa, inak budú schválené v predloženej podobe. Mám len jedno oznámenie. Čo sa týka e, e, e, volie v Nepále, ja som bola vedúcou pozorovateľského týmu. Vrátila som sa z pozorovacej misie v polovici februára. Spracovala som aj správu z tejto cesty, ktorá obsahuje odporúčania. A Všetky otázky týkajúce sa zraniteľných menšín a zabezpečenia e, rovnoprávnosti, tieto požiadavky neboli e, splnené e, v rámci volieb. Zároveň volebný systém majú taký, že, voleb, že strany, politické strany nominujú kandidátov proporčným systémom. Zdá sa nám, že tento režim by mal byť zmenený. A boli ešte ďalšie odporúčania, ktoré sme formulovali, ale voľby dopadli pomerne dobre, majú vládu ustanovujúca schôdza snáď prinesie aj schválenie ústavy v priebehu, dnešného, e, to, v priebehu tohto roku. Chce sa niekto vyjadriť k tomu? Nie. Neobdržali sme e, žiadne otázky e, zo strany komisie k programu dnešného dňa, preto môžeme prejsť na bod 7. Takže sedmička a osmička sa zmenili. ale predsa len zostávame na sedmičke v programe. Chceli by sme privítať pána Demiena Heliho z ECDPM. Odprezentuje štúdiu, ktorú zadal Európsky parlament týkajúci sa implementácie spoločnej stratégie Afrika EU. Táto štúdia je výborne načasovaná, pretože ku koncu tohto mesiaca máme summit, parlamentný summit EU-Afrika a budeme môcť e, si e, pozrieť do podrobností tejto novej stratégie. Takže, pán Heli, máte slovo 10 minút. Tak. Merci Madame la Présidente, bonjour. Je, je commencerai par quelques mots en français, puis je, je passerai à l'anglais. Ďakujem. Na úvod zo pár slov francúzsky a potom anglicky. na africkom kontinente sa používa nielen anglický jazyk, ale aj ale francúzsky jazyk, ale mnohé iné jazyky taktiež. Uh, Ďakujem za pozvanie, ďakujem za príležitosť na to, aby ECDPM spracovalo tú štúdiu a e, e, som vám to odprezentoval. My sme e, výskumné centrum, ktoré pôsobí ako taký prostredník v medzinárodných záležitostiach vo vzťahu európskych subjektov a africkou stranou. ECDPM má asi 50 zamestnancov a venujeme sa celému spektru tém od bezpečnosti potravín, diplomácia, bezpečnosť a diplomácia, infraštruktúra a potom aj e, oblasť ekonomickej analýzy. Zadanie štúdie, ktorú sme dostali, má titul obnovenie dôvery a skladania účtov. A to je skutočne tá niť, ktorá sa vynie našou štúdiou a e, bezprostredne sa bude týkať aj tém, ktoré budú preberané na e, spoločnom samite EU-Afrika. E, tu je obsah mojej prezentácie 1 až 9 čo sa zmenilo vo vzťahoch Afrika-Európa? Ďalej, zavádzanie e, tejto, tohto, e, tohto spoloč, tejto spoločnej stratégie, ktorá má skratku JAS, aké ponaučenia e, z toho vzýšli. Po tretie, ďalej, implementácia musí byť flexibilná a vtedy je to zdarné dielo Ďalej, inštitúci- inštitucionálna štruktúra. Po piaté, paradoxy a dilemy vo vzťahu EU-Afrika. E, upozorním na výzvy a oblasti, kde sú potrebné kompromisy. Ďalej bod, ktorý sa venuje financovaniu zo strany EÚ. Ďalej. Po siedme, aká je aktuálna situácia mesiac pred konaním samitu Afrika-EU tu v Bruseli, po 8. priority Európskeho parlamentu a na záver po 9. určitý e, pohľad do budúcnosti, aké sú e, e, postoje a aké sú charakteristiky. Bod číslo 1. Na, v Afrike vidíme optimistickejšiu klímu, ekonomické oživenie, ale e, vidíme aj e, veľké výzvy, ktoré pretrvávajú, to znamená trvalo udržateľný a inkluzívny rast, pretrváva nestabilita, ďalej nezamestnanosť, úloha mládeže. To, je, to, bola, to bolo na strane Afriky. A čo sa stríka Európy? Ekonomická, finančná, politická kríza E, je už časti za nami, ale vieme, že napríklad politická kríza na Ukrajine ilustruje to, že nielen Afrika e, sa musí popasovať s hrozbami a, a problémami na vlastnom kontinente, aj Európa e, za svojimi dverami na to naraža. No a po tretie, kľúčov, tretí kľúčový trend je objavovanie sa nových globálnych aktérov na africkom kontinente. E, narasta sila mnohých afrických vlád a štátov. Toto sú tie tri kľúčové piliere, ktoré ovplyvňujú vzťahy EÚ a Afriky. Aké ponaučenia, ponaučenia možno vyvodiť e, z čas Takže chceme sa pozrieť, čo e, vyplynulo z realizácie tohto programu priateľstva. Musíme si uvedomiť, že podporné programy v rámci jazzu sa vyvíjali e, svojou vlastnou rýchlosťou a objemom. A teda objavilo sa tu celý rad modalít keď zaangažované strany a spolupredsedajúci tematických okruhov sa pridržali flexibilných postupov, e, tak tá realizácia bola účinná a zdarná. A bolo to veľmi napomocné pre spoluprácu a dialog medzi EÚ a Afrikou. Opačný postoj, to jest neochota postúpiť vpred s určitou mierou flexibility sa neosvedčila. Napríklad pri, eh, pri eh, dohodách o partnerských vzťahoch, pri eh, riešení dôležitých významných bezpečnostných kríz a pri ICC. Pozrime sa na schémy partnerstva. Prvý okruh infraštruktúry mierové a bezpečnostné. Tu sa odvíjalo, to sa odvíjalo od určitých finančný, finančného krytia, ktoré existovalo e, v dobe ešte pred vznikom takýchto partnerstiev. Ďalší okruh, obchod a regionálna integrácia. Je, došlo tu k určitému rozkolu e, medzi Eh, rámcom jazzu a eh, dohodami o ekonomickom partnerstve. Dokonca eh, mnohí tvrdili, že dohody o ekonomickom partnerstve predstavovali ekonomickú katastrofu. No a čo je veľmi dôležité pri ďalšom bode, demokratické riadenie a ľudské práva, tam dialog sa e, rodil veľmi ťažko, ale postupom rokov sa nachádzali inovatívne riešenia v oblasti ľudských práv a v oblasti kultúrnej spolupráce. Tam sa skutočne e, podarilo mnoho, napríklad e, na konferencii v Casablanke minulý rok, keď sme hovorili o pašovaní kultúrneho dedictva, považujeme za veľký úspech ďalší okruh, veda, informačná spoločnosť a vesmír. Tam došlo k zintenzívneniu spolupráce v oblasti výskumu. Ako to vyzerá s institucionálnou štruktúrou? Je komplikovaná a má len konzultatívny charakter. Pokúsili sme sa na základe diagramu blokového sprehľadniť sprehľadniť tie toky, ale aj keď asi je pre vás nečitateľný, už jeho objemnosť poukazuje na komplikácie. A je zrejme, že nemožno uvažovať o jedinom možnom riešení. A zdá sa, že neplatí tu e, len jeden systém subsidiarity pri implementácii JES a vôbec nie je jasné, na akej úrovni dochádza k implementácii. Či na úrovni kontinentu, regiónu alebo na národnej úrovni. Je jasné, že takto štruktúra je úplne odťažitá od reálneho, reálnych centier pravomoci na rozhodovanie. Zdá sa, že v tomto vzťahu možno pozorovať veľa paradoxov a dilem. O tých zrejme budeme hovoriť aj na samite na konci mesiaca. Prvý paradox je nedôslednosť v tom, kto vedie danú aktivitu. Čiže kto je lídrom? Ako teda identifikovať tých lídrov na jednej aj druhej strane? Treba upozorniť na to, že od roku 2010 nebolo realizované žiadne stretnutie na úrovni ministrov vo veci vzťahu EU-Afrika. Po druhý paradox, ťažkopádna implementačná štruktúra. To viedlo k určitému napätiu a k pokrivkávaniu účinnosti, flexibility a viedlo aj k odklonu v dohodnutých štruktúrach. Po tretie, tretí paradox, asymetrie v kapacite, aj keď sa vychádzalo z premisy, že všetci by mali si byť postavení naroveň, predsa len vznikalo napätie vyplývajúce z asymetrie v kapacitách na obidvoch stranách. Ďalej, Napätie e, vzýšlo aj e, z jednostranného plánovania na strane EÚ, aj keď všeobecne sa deklaroval duch spoločné partnerstva, ktoré je spoločné a na báze kofinancovania. Štvrtý paradox asymetrie vo finančnom krytí. Toto zrejme zaznamená určité zmeny, ale 7 rokov implementácie vykazoval takéto napätie. Nie je to výnimka, ale opäť pripomína nám to spletitosť finančných mechanizmov, financovacích mechanizmov Európskej únie. Keď hovoríme o schéme JAZZ, e chcem zdôrazniť vytvorenie panafrického programu v rámci DCA, R, v rámci DCI, prepáčte, spravím sa tlmočník, a to sa bude riešiť v ďalšej implementačnej fáze. Čo ďalej v rámci príprav na summit? Kľúčové tu je, aby boli ambiciozne politické vízie a deklarácie. Je nevyhnutné, aby sme sa prihlásili, a to obe strany, aby sa prihlásili k spoločnej kooperácii, ktorú sme nastolili v roku 2007, aby bolo, bola znovu vybudovaná dôvera a obnovené záväzky. Nedávno sa vytvorili úsilia, aby sme prekonali prekážky pri dohode o ekonomickom partnerstve v medzinárodnom súde, otázkach pozývania afrických lídrov. Všetky tieto otázky sa systematicky riešili v prípravných fázach pred summitom, to treba uznať. Ale ešte stále vidíme pre summit dve rôzne alternatívy. Tu, ktorá nie je až taká ambiciozná, aj politicky, a kde jazz je skôr dohoda, ktorá je zameraná na implementáciu. A druhá alternatíva, zmobilizovať politických vedcov, vodcov, aj tých, ktorí pracujú v parlamente, aby bol jazz in, zaujímavejší aj na politickej úrovni pre politikov. Čo sa týka parlamentu, Identifikovali sme tri silné stránky, tri oblasti, na ktoré sa treba zamerať. Prvá je politická úroveň a politické deklarácie, vyhlásenia. Tu treba lepšie identifikovať politické líderstvo, kto je za čo zodpovedný na najvyššej úrovni. Ďalej sa treba prihlásiť k spolufinančujúcim iniciatívam a spoločnom rozhodovaní a ďalej zosúladiť dlhodobé africké a európske stratégie. Treba vyjasniť úroveň zásahov, pretože tu funguje aj niečo ako africká subsidiarita. Druhý veľký okruh sa týka kvality dialogu a implementácie. Sú tu európske a africké decizné štruktúry, medzi ktorými by sa mali vytvoriť funkčné prepojenia. A ďalej treba vytvoriť priestor na neformálny dialog medzi viacerými zainteresovanými stranami. A tretia veľká oblasť je monitorovanie a dohľad, kde ide o posilnenie týchto mechanizmov a lepšie zadefinovanie úloh parlamentov v týchto mechanizmoch. Na zamyslenie členom a členkám výboru Možno by sa mala pozornosť venovať aj otázke mentalít a vnímaní, postojov, pretože sú tu spoločné záujmy vo vzťahoch medzi Afrikou a Európskou úniou, ale je, Afrika sa stáva aj príležitosťou, krajinou príležitostí. A treba sa zamerať na to, ako tieto nové príležitosti zapracovať do iniciatív spolupráce. Aké najdôležitejšie iniciatívy by sa mali vyčleniť? Je Európanom jasné, aké majú strategické záujmy voči Afrike? Afrika je jeden celok. Naozaj sme si istí, že by Európa chcela byť vnímená ako jeden homogénny celok zo strany Afriky. A napokon, e, čo sa bude diať s dohodou z Kotonu v roku 2020, pretože tento rámec si treba tiež dobre premyslieť spoločne keď každá strana si v týchto nových formátoch vypracuje, tak povedia svoju domácu úlohu, urobi si dôkladnú prípravu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám. Takže teraz si vypočujeme zástupcov komisie, alebo možno položia otázky. A ďalej bude nasledovať Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Pán Perera, máte nejaké otázky? Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Myslím si, že by sme sa mali mohli zhodnúť na tom, čo môj dobrý priateľ pán Heli vám dnes odprezentoval. Verím, že sa dotkol hlavných problémov súčasných vzťahov medzi EÚ a Afrikou, stratégií, modelov. Otázka, či slúžia tieto modely väčším ambíciám, politickým a strategickým partnerstvám. Naše pozorovania v našich inštitúciách, v našich službách sa skôr prikladňajú k názoru, že nie. Že treba celý tento rámec, tento model zlepšiť. Nebol by som si taký istý ako on, pri identifikovaní neefektívnych prvkov pri spoločnej skupine odborníkov. Myslím si, že skôr tu bolo úspešné rokovanie a keďže existujú naozajstné spoločné záujmy medzi oboma stranami, tak potom sa dá zamýšľať nad tým, aký model treba využiť a každý bude mať istú mieru úspechu. E, musíme sa pozerať na veci rozličným spôsobom, aj takým, ktorý berie do úvahy nielen ambicioznosť, ale aj iné faktory, napríklad kapacitu spoločnosti, schopnosť plniť záväzky, nevyhnutné finančné okolnosti. Takže možno by sme mali sa lepšie prizrieť fungovaniu v realite a takto to aj chceme urobiť počas eh, nasledujúceho samitu, kedy sa ponoríme do hĺbkových rozhovorov s našimi africkými partnermi, ktorí sú tiež mimochodom kritickí voči súčasnému modelu a budeme sa zamýšľať nad tým, čo treba urobiť ďalej. Ale keď sa možno aj zhodneme na diagnostike, neznamená to, že sa zhodneme na liečbe. Možno, že budú k veciam prestupovať z iného uhla ako my ale dôležité je zhodnúť sa, že veci tak ako, tak ako išli doteraz, že sa takto nedá pokračovať, na tomto sme sa zhodli a to už je veľmi pozitívne. Ďalšia vec, ktorú som chcel zmierniť, sú dilemy, ktoré sú pred nami, sú paradoxy nebudeme schopní vyriešiť niekoľko tabu tém ani na samite, ani v nasledujúcich mesiacoch či rokoch, pretože to je práca pre celé generácie. Treba zlepšiť našu vzájomnú spoluprácu do takého stupňa, aby sme boli schopní splniť záväzky z roku 2007. Ešte stále sme ich nesplnili. Na papieri vyzerali dobre, ale v realite sa ukázalo, že to až také úžasné nie je. A summit bude prvým krokom k revízii modelu implementácie a bude pre nás dobrou príležitosťou, aby sme si opäť premysleli naše vlastné strategické ciele a tak aj Afrika na druhej strane by si mala premyslieť svoje strategické ciele. Až potom sa dá synchronizovať činnosť tak, aby bola pozitívna pre oba kontinenty. Rád by som počiarkol aj um, nevyhnutnosť toho, aby sa zapojila do stratégie aj občianská spoločnosť, Zapojenie sa občianskej spoločnosti v skutočnosti nie je na žiaducej úrovni. A preto si myslíme, že treba vziať do úvahy najmä definovanie úlohy občianskej spoločnosti. Obe strany by mali zadefinovať jej úlohu, ale určite by mala byť bdelá. Mala by tam mať úlohu, ktorú zohra. A teraz k mechanizmom, mechanizmom transparentnosti alebo monitorovania následných krokov po schôdzke odborníkov na od tejto úrovni. Myslím si, že musíme chápať, ako to docieliť bez vytvorenia ďalšej byrokratickej vrstvy, ďalšej ťažkopádnej mašinérie, ktorá bude vytvárať materiály sama pre seba a nebude robiť tú prácu, ktorú treba urobiť. Takže treba opatrne postupovať, aby sme takéto niečo nevytvorili. Treba si veci veľmi dobre vopred premyslieť. Vítam úlohu parlamentu tejto veci aj v monitorovacom procese a dúfam, že bude kapacita zvýšiť náš dialog s parlamentom, zintenzívniť ho, pretože verím, že sledujeme spoločné ciele. Myslím si, že celkovo to bola veľmi e, dobrá, odvíjajúca sa zaujímavá cesta až k dnešnej rozprave. A blahoželám Damianovi a jeho spolupracovníkom k dobre odvedenej práci. Ďakujem. Ďakujem vám. A teraz slovo dostáva pán Martinez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 ktorí nám predstavujú dokumenty takejto povahy, nie vždy dokážu to zhrnúť taký, tak efektívne, ako sme to počuli dnes. Ja by som sa chcel vyjadriť k dvom alebo trom veciam. Chcem sa spýtať na to, aká je všeobecná <coughs> problematika z pohľadu stretnutia na konci marca. V správe, o ktorej hovoríme, ma zaujala otázka, či Afrika je jeden celok alebo nie je jeden celok. Európska únia zaujala taký postoj voči Afrike a Európsky parlament rovnako. Hovoríme o dvoch Afrikách. Afrika okolo Stredozemného mora a o zvyšok Afriky. A toto spôsobuje stále viac problémov vo vzťahoch s panafejským parlamentom. A rovnaký problém existuje aj vo vzťahoch s Africkou úniou. Poprvé preto, že naša perspektíva spolupráce je ako keby rozdelená dvojkoľajná, ako keby sme hovorili o dvoch rôznych kontinentoch, svetadieloch alebo s dvoma rôznymi partnermi, ale nie, Afrika je jeden celok. Existuje predsa panafrický parlament. Nehovoríme s dvoma Afrikami, ale iba s jednou. A to je prvá téma, ktorú by sme si mali uvedomiť a pracovať na tejto téme, odhliadnúť od problémov. Napríklad takých problémov, že Africká únia je jedna vec a Panafrická únia je ďalšia vec. Máme tu Maroko, ktoré je významným partnerom. Nenahraditeľné je pre Európsku úniu, napríklad pre niektoré konkrétne krajiny, ale na druhej strane vieme, zo známych dôvodov, ktoré poznáme z histórie, čelíme tomu, že v Africkej únii je iný partner. Postupuje veľmi obozretne, ale napriek tomu tu ide o istú dysfunkciu. Samotný názov našich vzťahov to nie je vzťah Európskej únie a Africkej únie, to je summit Európskej únie s Afrikou. Tento problém nemôžeme ignorovať. A máme tu aj konkrétnejšiu tému. Dokonca dva problémy, ktoré by mohli summit pokaziť. Nezabúdajme na tú prvú tému. E, v ostatných troch alebo štyroch rokoch sme zažívali konflikty, závažné konflikty v rôznych afrických krajinách. Samozrejme, všetkých sa nás dotýka situácia v Mali, v Stredoafrickej republike. A keď sa pozrieme, obzrieme dozadu, tak vidíme, že to, čo bolo Stredozemnou Afrikou, To, čo sa dialo v Líbii, napríklad neznamená, že tieto konflikty sú také, ktoré sa nezahoja ako jazva, ale sú to konflikty, ktoré zostávajú otvorenými ranami. Neprejde deň, kedy by nás niečo neprekvapilo. Napríklad za posledných 48 hodín v Líbii, čo sa udialo, okrem oficiálnych správ, si asi všetci uvedomujete reálnu situáciu, s ktorou sme konfrontovaní a myslím si, že by sme mali byť schopní lepšie reagovať na tieto situácie. A posledná téma, o ktorej chcem hovoriť, pretože prídu ľudia, poslanci z Európskeho parlamentu, zo politickej rodiny, do ktorej patrím ja a ktorí poznajú svoju prioritu. Ide o nekompatibilnú situáciu v Európskej únie i a Ugande nejde tu len o zákony a prenasledovanie ľudí na základe istého pohlavia alebo gendru. Ten zákon, ktorý tam bol schválený, je strašný. Európska únia sa snažila postupovať racionálne celé roky, ale je to téma, o ktorých sa hovorilo na najrôznejších samitoch aj v, aj v karibskej oblasti. A je zjavné, že tu prišlo k obrovskému kroku späť v oficiálnej politike. A nie je možné, aby na samite sme zamietli pod koberec takúto tému. Ja viem, že tu máme rôzne poslanecké skupiny, ktoré sa nedokážu priblížiť k vzťahom s Afrikou bez toho, že by toho urobili prioritu. Neviem, ako naši odborníci vrátane komisie vidia túto situáciu. Môže k nej prísť. Neexistuje spôsob, ako zabraniť nastoleniu tejto témy. A keď budeme hovoriť s Ugandou, Musíme to urobiť inteligentným spôsobom. Ak to neurobíme inteligentným spôsobom, vznikne tu únia akýchsi iných Afričanov, ktorí možno nemajú rovnaký postoj ako Uganda vo svojej legislatíve a ani v oficiálnych e, vyhláseniach ich prezidentov. Lebo niekedy až o provokácie. Bol by som rád, keby SVČ a komisia nám povedali, ako sa oni pozerajú na túto problematiku a či si myslia, že by sme mali vzhľadom ku vzťahom s Afrikou a vzhľadom k vzťahom ku krajinám, o ktorých som hovoril. E, nemáme samozrejme záujem organizovať summit, ktorý skončí neúspechom. Povedzme, že by sa posunul tento summit. Ale táto téma rozhodne je témou, o ktorej sa hovoriť má. Ďakujem, pani predsednička. Slovo má pán Kostas, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Využijem túto chvíľu, aby som predložil inú tému, ktorá táto správa je mimoriadne zaujímavá. A takisto sa chcem poďakovať za správu, ktorú sme tu počuli predstavenú. Človek nemôže skutočne byť diplomatickejší, ako keď sa povie, že vzťahy medzi Európskou úniou a Afrikou v súčasnej situácii sú vlastne dosť také nejasné, ak to tak môžem povedať. A komisia ako Európsky parlament a všetky orgány Európskej únie ako sa vlastne uvádza v tejto správe, by mali znovu získať dôveru. Keď sa napríklad pozrieme na globálnu situáciu, my chceme samozrejme zohrávať dôležitú úlohu napríklad v Afrike, ale musíme nejako ozrejmiť naše postoje, čo vlastne v Afrike chceme urobiť. A tu naražam na to, čo povedal kolega Martinez, a to je napríklad problém Ugandy. V Európskom parlamente sa stá, stre, stretávajú viaceré politické skupiny, ktoré hovoria o strategických dialogoch a to na úrovni diskusie s Panafrickou úniou. A Európsky parlament má v tomto kontexte celkom jasné stanovisko a preto by som chcel využiť túto chvíľu na to, aby som sa dozvedel váš názor na ciele, ktoré sa týkajú rozvojových cieľov tisícročia a <clears throat> mileniových rozvojových cieľov a takisto si musíme uvedomiť, že o tom musíme hovoriť aj predovšetkým, pokiaľ ide o naše vzťahy s Afrikou, predovšetkým pokiaľ ide o trvalo udržateľné vzťahy. A otázka bezpečnosti, niečo takisto, čo tu odznelo zo strany pána Martinesa. Ako teda Európska únia bude jasne definovať svoju pozíciu z oči voči Afrike. Teraz napríklad začíname vyrokovávať túto pozíciu vo vzťahu k Ukrajine a to je situácia, ktorú sme si predtým ešte ani nevedeli predstaviť, že by sa ten vlastne problém vyvíjal takým spôsobom, ako to vidíme dnes. A akú teda stratégiu budeme mať zo strany pozí e, akú pozíciu budeme mať zo strany parlamentu a komisie v kontexte tej politiky, o ktorej hovoril aj náš e, predrečník Takže chcel by som sa v tomto kontexte dozvedieť váš názor. A ešte jedna záležitosť. My vieme, že predovšetkým pokiaľ ide o spoluprácu s novými partnermi a pokiaľ ide o súkromný sektor, tak tu ich chceme viac zapojiť. A toto je možno nejaká taká príležitosť, pokiaľ ide o tú prípravnú fázu samitu. A zaujímalo by ma, čo si o tom myslíte vy, pretože si myslím, že súkromný kapitál môže byť určitou príležitosťou, ak teda budeme s týmto súkromným kapitálom nakladať e, jasným, transparentným spôsobom na úrovni našich bilaterálnych vzťahov. Inak v plnej miere súhlasím so správou, ktorá tu upozorňuje práve na tú situáciu a vzťah, ktorý tu máme vo vzťahu k Stredoafrickej republike. Ďakujem pekne, pán Eli. Teraz zostanete slovo vy na to, aby ste mohli reagovať na otázky našich poslancov, na tie pripomienky aj na pripomienky SVČ. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem eh, pripomienkam zo strany rečníkov, ktorí sa vyjadrili. Pravdepodobne teraz pôjdem jednu otázku po druhej, ale je ich tu teda dosť a možno teda pokiaľ ide o tú všeobecnú diagnostiku, to znamená spôsob, akým sa vlastne budú kvalifikovať tie vzťahy medzi dvomi kontinentami. Pred rokom som v jednom článku v časopise Afrického inštitútu pre medzinárodné vzťahy napísal teraz som napísal článok do tohoto časopisu a tento článok bol pod názvom, ktorý možno teraz vyznie trochu pesimisticky, znel nasledovne. Strácanie sa kontinentu, ak to tak môžem povedať. Bolo to skutočne také riziko, že tieto dva naše kontinenty sa od seba navzájom vzdialujú, ale na druhej strane je aj to, že tu máme na oboch kontinentoch určitú mieru dynamiky, že sú to určité síly, ktoré vlastne vedú k tomu, aby sa to takýmto spôsobom od seba vzdialovalo a rozdrobovalo. Takže teraz sa začínajú napríklad prípravy samitu a tu sa jasne ukazuje, že na oboch stranách sú aktéry, ktorí sa vlastne chcú zastať o to, aby sa tieto kontinenty od seba takýmto spôsobom nevzdialovali. Ovšak otázka je tá, akým spôsobom môžeme vysvetliť pomery síl. Na jednej strane máme tých, ktorí sa usilujú určitú konvergenciu a na druhej strane tu máme zase osoby, ktoré takáto konvergencia nezaujíma. A preto je veľmi dôležité pozrieť sa na to, akým spôsobom tí jednotliví aktéry k tejto problematike pristupujú. A k tomu sa vlastne teraz dostávam ak sa pozrieme na otázku, pokiaľ ide napríklad oddelenie Severnej Afriky a ostatných častí Afriky, my vieme veľmi dobre, že tu máme určitý takú, ako môžem prirovnať, také špagetovej mise, pretože tu máme regionálne mocnosti v Afrike, ktoré nepotrebujú regionálne štruktúry, ale využívajú ich iba vtedy, keď to je v ich prospech. Ja si myslím, že situácia v Európskej Európe je podobná. Máme tu napríklad členské štáty, ktoré sú v dostatočnej miere silné na to, aby mohli konať samostatne, ale na druhej strane niekedy potrebujú aj multilaterálny rámec a potom využívajú práve e, právomoc Európskej únie v niektorých oblastiach politik. Takže máme tu dočenia s určitou dialektikou, ako ste už povedali, táto je do istej miery mobilná teda tie právo moci sú do istej miery mobilné a musíme sa pozrieť na to, ako môžeme využiť ten multilateralizmus na to, aby sme vytvorili väčšiu mieru dôvery. Ak napríklad africký alebo európsky štát uplatní iniciatívu v tom zmysle, aby sa tieto kontinenty viac priblížili, tak samozrejme je to v prospech veci. Ale ak sa pozrieme na JAES, tú stratégiu, ktorú tu máme, tak v tomto kontexte je subsidiarita veľmi dôležitá a kontinentálna dimenzia a vytvorenie Panafu je niečo historické, niečo úplne nové a to bude viesť k určitým zmenám. V každom prípade, ak budeme hovoriť napríklad o využívaní týchto finančných prostriedkov, ak to skutočne má teda prebehnúť v dôveryhodnej klíme, tak tu zohráva úlohu aj veľmi dôležitá téma, teda financovanie. Istotne tu budú teraz finančné prostriedky, ktoré budú určené na kontinentálne dimenzie, takže nemôžeme sa teraz vyhovárať, že by tu bol nedostatok finančných prostriedkov, ale musíme tu mať určitý rámec vytvorený v tom zmysle, ktorý vlastne bude sprevádzaný ruka v ruke s tým dobrým úmyslom a v tomto kontexte sa musíme snažiť každý deň môj osobný názor je ten, ja si myslím, že mali by sme uprednostniť kontinentálnu dimenziu, keď hovoríme o spoločnej stratégii JAS, ale potom sú tu ešte aj nové body, napríklad národné stratégie, regionálne stratégie. Tu máme tisícky projektov, európskych projektov, ktoré v súčasnosti prebiehajú, ale nemusia jednoducho byť prediskutované v tomto kontexte. Hovorí sa o nich inde, ale to je môj osobný názor. Teraz pokiaľ ide o tému konfliktov. Pokiaľ ide o tú spoluprácu v oblasti mieru a bezpečnosti, tá je veľmi dobrá na úrovni Afriky a Európskej únie. Ak sa napríklad toto porovná s inými medzinárodnými fórami, tak je to skutočne najlepšia spolupráca. Ja som napríklad e, bol predstaviteľmi Rady Zabebe, ktorí zastupovali viaceré organizácie, ktoré sú zodpovední práve za otázku mieru a bezpečnosti a hovoril som aj s ich kolegami z Africkej únie a všetci hovorili, že spolupráca veľmi dobrá. A máme tu konkrétne výsledky, napríklad ak sa pozrieme na Sahelskú oblasť alebo Somálsko, e, tak Africká únia tu zohráva skutočne kľúčovú úlohu a dialog s Európskou úniou prebieha veľmi dobre. Pozrieme sa napríklad spoločne na kvalitu diskusí, kde hovoríme o účasti jednotlivých štátov a regionálnych organizácií. Ja si myslím, že tu skutočne môžeme hovoriť o príklade dobrej spolupráce a spoločnej vízie. Sú tu však určité odlišné formáty. Máme napríklad formát ale Francúzsko, kde napríklad Francúzsko koná osamotene, ale potom zasa, čo sa týka napríklad príkladu Mali, potom tu máme zasa iný formát, e, Európske grémium, to znamená, ak tu napríklad teraz hovorím o tzv. africkom formáte, tak pravdepodobne bude trvať dosť dlho, pokým to začne fungovať tak, ako to má ale nakoniec to bude fungovať. Sú tu určité prechodné fázy, kde striedame jednotlivé formáty, ale pokým nie mám taký solidný africký formát, tak musíme vždy sa opierať o Európsku úniu, ale nevieme, či to teda bude kolektívna alebo národná reakcia, ako to teda bude vlastne kolektívneho hľadiska vyzerať. To znamená, musíme byť do istej miery flexibilní, ale myslím si, že pokiaľ ide otázku mieru a bezpečnosti, pokiaľ ide o spoluprácu, tak tu môžeme byť optimistickí. A pokiaľ ide o otázku, takých palčivých problémov, o ktorých sa to hovorí, tak tu sa musíme rozhodnúť medzi politickým vyhlásením. Áno, máme tu určité politické termíny, kde sa niektorí budú snažiť zastávať určité, určité názory, predovšetkým pokiaľ napríklad o otázku homosexuality v Nigérii alebo Napríklad, ak sa pozrieme na obdobie 7 rokov, pokiaľ ide o otázku ľudských práv, aj v týchto oblastiach sa zaznamená, dá zaznamenať pokrok. Chcel by som pripomenúť, že Medzinárodný súdny dvor, a tu sme takisto mali určitý moment, kedy sa uplatnila, nasadila skupina e, juristov, kde sa hovorilo o všeobecnom právnom postupe. Takže máme tu určité spoločné formy, pokiaľ ide o dialog a technickú spoluprácu. A ak sa pozrieme na politickú atmosféru, ktorú tu máme, tak môžeme takýmto spôsobom spoločne e, vstúpiť do dialogu a zaznamenať určitý pokrok. Pokiaľ ide o partnerstvo e, s jednotlivými aktérmi, ktorých tu máme, uznesli sme sa teda v tom zmysle, že budeme túto otázku riešiť na úrovni interkontinentálnej, hoci to bolo v podstate niečo globálne. ECDPM je vlastne teraz prizvané k spolupráci, pokiaľ ide o obdobie po roku 2015 a treba povedať, že tento rokovací rámec, ktorý máme pred sebou, je veľmi komplexný a ide tu skutočne o e, dosť taký problematický moment, ale čo je najdôležitejšie, aby sme tu mali prepojenie medzi tým strategickým rámcom a jeho implementáciou. To sa práve deje na úrovni jednotlivých krajín. A otázka spoločného plánovania medzi štátmi Európskej únie to je absolútne kľúčové. Čím viac európske štáty budú akceptovať spoločné plánovanie, o to silnejšia bude vlastne aj celková pozícia Európskej únie zoči voči Afrike, pokiaľ ide o rozvojové ciele. Bezpečnosť a bezpečnostná stratégia, tu musíme takisto uznať to, že, Európska, že Únia vlastne v tomto zmysle zaznamenala pokrok, to znamená, Presadzuje sa predovšetkým teraz bezpečnosť, ktorá je rozdelená pre jednotlivé regióny. Máme tu teraz bezpečnosť, ktorá sústredí napríklad na Sahárskú oblasť alebo Severnú Afriku. Toto je niečo nové, toto predtým nebolo. A je dosť vlastne možné, že takýmto spôsobom ten signál z oči voči africkým partnerom bude oveľa jasnejší. Hoci som nezávislý pozorovateľ, musím povedať, že musíme byť úprimní v tom zmysle, aby sme mohli povedať, že napriek kritike sa nám predsa len podarilo za ostatné roky dosiahnuť veľa pozitívnych vecí a to treba zdôrazniť. Potom tu je ešte predsa jeden posledný bod, teda súkromný sektor. A v tomto kontexte by som povedal, že naše centrum urobilo viaceré štúdie, pokiaľ ide o úlohu súkromného sektoru, pokiaľ ide o rozvoj. Napríklad tu máme otázku, ako vlastne vlády v Európe môžu so súkromným sektorom spolupracovať, predovšetkým pokiaľ ide o investičnú politiku a pokiaľ ide o otázku hospodárskej diplomácie Európskej únie. V tomto kontexte sme momentálne pripravení uvedomiť si, že je potrebné obhájiť také stanovisko alebo pozíciu, ktoré vlastne budú v zmysle kolektívnej podpory investícií, napríklad e, obchodná komora alebo delegácia Európskej únie v tomto zmysle bude zohrávať konkrétnu úlohu. A potom ešte tá druhá dimenzia ide o otázku spolupráce medzi agentúrami poskytujúcimi pomoc a súkromným sektorom. To je takisto problematika, ktorá vlastne bola z našej strany veľmi detailne preskúmaná a jednotlivé body, e, ktoré súvisia práve so súkromným sektorom, musia byť ešte silnejšie preskúmané a uplatnené. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. My teraz budeme pokračovať náš dnešný program. Budeme mať výmenu názorov. Máme tu prítomného pána Michela Galera, ktorý je predsedom delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s panafrickým parlamentom. A istotne viete, že toto zasadnutie vlastne malo byť za účasti aj pána Broka, ktorý je predseda nášho teda predseda výboru apetu, ale vzhľadom na súčasnú situáciu pán Brok nemôže byť dnes medzi nami. Takže budeme v súčasnosti hovoriť o prípravných fázach e, toho samitu medzi Európskou úniou a Panafrickou úniou, ktorý sa bude konať 30. marca a 1. apríla. A št- bu- 2. a 3. apríla ešte bude summit Európskej únie, ktorý vlastne spojí jednotlivé parlamenty Európskej únie aj Africkej únie a takýmto spôsobom sa vyjadríme k týmto otázkam. Tento summit bude mu predsedať predseda Európskeho parlamentu, pán Schulz, a takisto mu bude predsedať aj predseda afrického parlamentu. To znamená, budeme tu mať aj vysokú predstaviteľku Euró- Európskej únie pre zahraničnú činnosť, to je pani baronka Eštonová, budú aj ďalší predstaviteľ napríklad predstaviteľia mimovládnych organizácií a takisto sa bude pripravovať spoločné vyhlásenie, ktoré sa vydá 2. apríla na začiatku 4. samitu Európskej únie a Afriky. A toto vyhlásenie by malo vyjadriť tak obavy, ako aj priority oboch parlamentov a takisto by mala vyjadriť spoločnú stratégiu medzi Európskou úniou a Panafrickou úniou. Pán Galer, ktorý vlastne predseda našej delegácie, pokiaľ ide o styky s Panafrickou úniou, nám vysvetlí, ako vlastne vyzerajú tie prípravné práce, pokiaľ ide o uskutočenie tohto samitu. Isté je zbytočné pripomínať pánovi Galerovi to, ako našim obom výborom skutočne leží na srdci rozvoj na africkom kontinente. Je nám ľúto, že spoločná stratégia medzi Afrikou a Európskou úniou bola trochu oslabená určitými redundantnými činnosťami a nešpecifickosťou európskeho rozpočtu v tom zmysle, aby sa táto stratégia mohla správnym spôsobom realizovať. AFED napríklad trval na tom, aby sme išli až za to, nad rámec hesla capacity building, vytváranie kapacít, aby sme skutočne mohli byť dôstojným partnerom pre zabezpečenie mieru a bezpečnosti tak na regionálnej ako aj na globálnej úrovni, aby sa nám darilo uskutočňovať hospodárskú pomoc na regionálnej úrovni. Teda na úrovni, ktorá by bola dôstojná. Takže teraz dostane slovo pán Gáler Vážený pán kolega, dovolte, aby som vás teraz požiadala, aby ste z titulu predsedu našeho zhromaždenia eh, v rámci prípravnej fázy summitu medzi Európskou úniou a Panafrickou úniou, aby ste nám teda predstavili určité priority, či očakávate vo všeobecnosti od tohto štvrtého summitu predovšetkým by som chcela povedať, že nás zaujímajú predovšetkým otázky, ktoré sa týkajú E, prípravnej fázi toho spoločného vyhlásenia, kde by mohlo dôjsť k posilneniu úlohy parlamentu, e, pokiaľ ide o vzťahy oboch kontinentoch, pokiaľ ide o lepšiu bezpečnostnú politiku, tak v Afrike ako aj v Európe, aby sa nám podarilo zabezpečiť pre občanov oboch našich kontinentov dostatočnú informovanosť vo vzťahu k tejto politike. Politická diskusia počas samotného samitu bude otázkou, o ktorej budeme hovoriť. Ale my by sme sa teraz mali možno zamyslieť oveľa viac nad tým, akým spôsobom by sa takáto diskusia mohla pripraviť, akým spôsobom by táto diskusia mohla byť potom následne zapracovaná do, za, do záverečných vyhlásení samitu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ctení kolegovia a kolegyne, aby som si takisto bol želať, aby sme možno v tom pôvodnom rámci boli uskutočnili toto stretnutie, že by mali spoločné zasadnutie výborov DV a AFETu a potom, že by sme teda vlastne mali taký väčší spoločný rámec, ale ako ste už vlastne uviedli, súčasná situácia, všetci vieme, že ide Ukrajinu, to si vyžadovalo, aby tento výbor pre záležitosti venoval tento čas minister zahraničných vecí Ukrajiny, pani Tarasiukovi, ktorý momentálne sedí na pôde výboru pre zahraničné otázky. A to je vlastne dôvod, prečo som ja zaangažovaný do otázky riešenia problematiky e, Ukrajiny, že som nemohol jednoducho sa zúčastniť na predstavení tej prvej e, štúdie, ktorá tu bola objasnená, pretože som si vypočul informácie týkajúce sa práve situácie v Ukrajine. Tie doklady, ktoré som dostal v sú v angličtine a preto vlastne teraz vymením i pracovný jazyk. Ctení kolegovia, hoci ako istotne si uvedomujete tento spoločný summit, ktorý sme tu mali medzi Európskou úniou a Afrikou, to sa konalo v Káhire ešte v roku 2000, druhý sa konal v Lisabone v decembri 2007 tak táto udalosť sa stala skutočne takým milníkom a prijalo sa tu rozhodnutie, aby sa zorganizoval summit vlastne na báze každé, každých troch rokov. Počas samitu v Lisabone napríklad sa rozpočala spoločná stratégia, Lisabonská deklarácia a tá spoločná stratégia vlastne popisuje naše spoločné vízie do budúcnosti, pokiaľ ide o naše spoločné vzťahy v rámci globalizovaného svetu. Ide to nad rámec rozvojovej spolupráce, kde sa otvára dialog medzi Európskou úniou a Africkej únie, predovšetkým pokiaľ ide o viaceré eh, palčivé problematiky. Nechcem sa ani v Afrike sústrediť iba na africké problémy, ale aj na globálne otázky. Je to skutočne, zachádzame tu nad rámec určitej fragmentácie a špirácií, ktoré vschádzajú vlastne z africkej pôdy a snažíme sa nájsť spoločné odpovede na tie najväčšie výzvy, ktoré tu máme. Ide to skutočne aj nad rámec jednotlivých inštitúcií, pretože chceme zabezpečiť lepšiu účasť Afriky a európskych občanov tomto rámci, aby sme posilnili úlohu občianskej spoločnosti na oboch kontinentoch. Vychádzame teda z tejto spoločnej vízie a na základe našich spoločných princípov, na základe čoho vlastne bola definovaná tá spoločná stratégia, kde je definovaných 8 partnerstiev. Na samite v Tripoli v roku 2010 bola prijatá stratégia, kde bol prijatý druhý akčný plán, ktorý vlastne v rámci tejto stratégie ehm, ktorý ju ďalej rozvádza. Ako istotne viete, Teraz sa to bude konať v Bruseli a bude sa to konať 2. a 3. apríla. Nebude to už iba o, Afri- o Európskej únii, ale budú tu aj predstaviteľe jednotlivých štátov pána Africkej únie. Pokiaľ ide o tento parlamentný summit, ktorý sa bude konať bez, naš, pred našim spoločným summitom, ako viete, tento takisto sa už konal v roku 2007 v Lisabone A pokiaľ ide, o nadcha- pokiaľ ide o summit, ktorý sa vlastne bude konať, tento sa bude konať tu v Európskom parlamente 31. marca a 1. apríla. V Októbri minulého roku sme tu mali delegáciu, pokiaľ ide o spoluprácu s panafrickým parlamentom. Konalo sa tu stretnutie v Južnej Afrike, kde vlastne tento parlament má svoje sídlo. Toto stretnutie bolo venované príprave 4. spoločného samitu a účastníci eh, mali za to, že eh, organizovanie takéto samity každé 3 roky vlastne bude eh, overeným postupom a vlastne takáto stratégia bola aj odsúhlasená. To vlastne obsahuje okrem iného aj to, že tento parlamentný summit sa bude konať bezprostredne predtým pán, e, spoločným summitom Európskej únie a pán Africkej únie. Bude to trvať 3,5 pol dne až začne to teda ráno 31. marca a spoločný návrh vyhlásenia bude pripravený pred parlamentným predsamitom, ktorý vlastne bude vychádzať z vyhodnotenia spoločnej Af- stratégie medzi Európskou úniou a Afrikou. Budú zaangažované do toho aj patričné mimovládne organizácie, ktoré vlastne zúčastnia na tomto samite. Samotný program aktivit No trvalých výborov týkajúce sa prvej polovici 2014, ako to schválila konferencia predsedov 12. septembra 2013. E, zahrňa aj práve e, práce na tomto predbežnom parlamente. 23 zástupcov EP e, bude, sa, bude, sa, bude prítomných na tomto samite toto podujatie sa bude konať na, na úrovni Európskeho parlamenta. Jedno miesto rezervované pre pána Šulca, 10 pre príslušný výbor a potom ďalších 10 bude vyhradený pre e, členov e, pre členov jednotlivých politických skupín podľa ich zastúpenia v jednotlivých relevantných výboroch. Ja e, nechcem znieť veľmi formálne, ale e, verím, že sa nám podarí dať dokopy 23 ľudí. Ja skutočne nebudem e, striktný z hľadiska politickej príslušnosti alebo výboru. Ja si myslím, že nech je to DV, AFET, INTA, ACP, EU a tak ďalej a tak ďalej či zoberieme riadných členov do, a náhradníkov do úvahy, je dôležitá tá zanietenosť, aby bolo 23 ľudí, a to nie len pre um, otvárací ceremoniál, ale aj pre všetky tri dni. Aby sme skutočne nezanechali zlý dojem. E, toto všetko sa však deje v období Mm, e, predvolebnom tu v Európe, ale apelujem na všetkých zaangažovaných, aby e, skutočne nedošlo k trápnej situácii. 12. marca bude mať ustanovujúci výbor pre tých 23 členov tej skupiny ad hoc Predbežný dokument a aj e, predbežná deklarácia bude pripravená na to zasadnutie. Bude sa vychádzať z tej štúdie, ktorá práve bola odprezentovaná zo strany ECDPM, čo sa týka implementácie spoločnej stratégie EU-Afrika a e, samozrejme bude sa vychádzať aj od podnetov Eh, členov eh, poslancov Európskeho parlamentu. Nebude všetko na pleciach 23 eh, zúčastnených. Samozrejme, treba rozšíriť svoj záber, nie venovať sa povedzme len tým trom okruhom, ktoré, kde sme zaznamenali, zaznamenali úspechy ja by som e, považoval za dobre zamerať sa na tieto oblasti, ďalej rozvírať, rozvíjať to, čo bolo dosiahnuté v oblasti mieru a bezpečnosti. E, toto e, sa mi javí ako okruh, ktorý priniesol najhmatateľnejšie výsledky. Ďalší okruh – trvalo udržateľný rozvoj, aby sa posilnil makroekonomické riadenie. Po tretie, z hľadiska demografickej evolúcie a novej dynamiky v Afrike zamerať sa na tvorbu pracovných miest. Aj Medrane sa to preberalo. Bolo to veľmi dôležité aj pre afrických partnerov. Mali by sme zadefinovať štyri kľúčové ciele eh, pri eh, vývoji národných, bezpečnostných systémov. No a eh, napokon využitie tých najvhodnejších technológií pri potravinovej bezpečnosti, ochrane životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám. Ako vyzerá ten program predbežný 21. marca e, za prítomnosti prezidenta Šulca a prezidenta Amadiho Katarina, Kataríny Eštenovej a pána Abdullahio. Ďalej e, popoludne v pondelok budú prezentácie a výmery názorov E, s občianskou spoločnosťou a mimovládnymi organizáciami a urobia sa prvé kroky pri koncipovaní spoločného uznesenia. Útorok rána bude sa hovoriť o, o prepracovaní stratégií EO Afrika a potom popoludní opäť sa bude pracovať na uznesení samitu a posledná e, a záverečná podoba bude e, v rukách tých členov, ktorí sa zúčastnia na ustanovujúcom zasadnutí. Myslím si, e, že ešte pred samotným zasadnutím 12. marca bude, bude priestor pre podnety, príspevky zo strany kolegov my sme dali dokopy určitý návrh, určitý koncept. A keďže tento koncept by mal predstavovať spoločné dielo, my sme e, vlastne postúpili e, proti strane PAP e, tento náš koncept, aby tiež sa nad tým zamysleli, ako by to upravili. A určite predtým, než e, bude mať tú konkrétnu podobu, ktorá bude aj obiehať e, e, v prvý deň tohto samitu, bude priestor na to, aby ste to zhliadli. Máme taký pocit, že to politické odhodlanie zo strany Európskej únie či už hovoríme o komisii alebo o Európskej zahraničnej službe, a to predovšetkým, e, mám na mysli skutočne tú špičku Európskej diplomatickej služby, Nezdá sa nám, že by sa kládol dostatočný dôraz na to, aby toto bolo vnímané ako priorita. Nerozonovalo to na zasadnutiach trojky, ale e, ostatné zložky okrem Európskej zahraničnej služby e, neakcentovali túto tému a my už sme celé roky poukazovali na to, e, že africkí partneri pomerne oprávnene majú pocit, že e, tie vzťahy EU-Afrika sa e, sa nevnímajú s takou vážnosťou a preto sme zrejme nedosiahli to, čo sme e, boli mohli dosiahnuť, keby to bolo inak. A preto je žiaduce, aby ten postoj Európy nebol prezentovaný v dokumentoch, ale aj zaznel v diskusiách, aby bol aj prezentovaný v našich aktivitách, aby z toho bol istý trend. Ide nielen o osoby, ktoré sú zaangažované, ale aj o okruhy, o otázky, e, ktorým sa venuje maximálna pozornosť. Ak dovolíte, skončím v tomto bode a veľmi rád zareagujem na uh, vyjadrenia kolegov. Pán Martinez. Antes de que, antes de que llegaras en el, en el... A myslím si, že je e, že, bol, že sme si vypočuli veľmi zaujímavý e, výťah zo správy ECDPM. Ale ak dovolíte, pán Galer, poukážem na niekoľko dôležitých bodov, ktoré musia byť oslovené na samite. A to je predovšetkým okruh ľudských práv. Ak hovoríme o ľudských právach, tak e, musí mať, musíme mať na zreteli legislatívu. Sice nie je homofóbna, ale je to legislatíva, ktorá stíha homosexuálov. A domnievame sa, že takáto legislatíva je e, krokom dozadu. Domnievame sa, že Nigéria je tiež takouto krajinou. Que no se ha mencionado aquí en absoluto y que me parece eh, muy, muy, muy fundamental. Mira. A o tom ste vôbec nehovorili. A je to kľúčová otázka. Domnievam sa, eh, že eh, ke, keď sa stále hovorí o oživovaní Afriky, na druhej strane je okolo 50 tisíc subsaharských Afričanov, ktorí e, e, čakajú v Maroku e, v snahe dostať sa do Európy. Sú tisíce Afričanov, ktorí prídu o život pri snahe dosať sa do Európy. Púšťajú sa takej ruskej rulety, ktorá ich stojí život. A to ako by Európania podceňovali. Na zasa- dnes e, prebieha zasadnutie ministrov vnútra. Viem, že španielský minister bude hovoriť s, s komisárkou Malstromovou. Veľa sa hovorí o Lampaduze, ale je ticho o prípadoch, kedy e, veľké počty subsaharských Afričanov sa pokúšalo vstúpiť na španielské územie a e, e stretli sa s ozbrojenou odozvou a 15 prišli o život. Takže je kľúčové, aby sme hovorili o téme pristahovalectva počas samitu Musíme o tejto veci hovoriť s našimi africkými partnermi. Domnievam sa, že je to vec, ktorej treba venovať pozornosť. Je potrebné e, e, nájsť riešenie, ktoré je v súlade so sociálno-ekonomickou situáciou Afriky, ale zároveň tam musia zarezonovať európske hodnoty. Ja e, budem na, e, e, tom, spolupracovať na tomto submite. Bol som na konferencii v Tripoli aj iných a urobím všetko preto, aby to stretnutie bolo konštruktívne a prinieslo výsledky a aby malo dosah na medzivládny summit. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má slovo zástupca Európskej zahraničnej služby. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať e, za všetky informácie poskytnuté k téme parlamentného samitu EU-Afrika. Určite to bude e, vynikajúca príležitosť na to, aby sa prezentovali názory, aby sa preberala problematika vzťahov je veľká škoda, že e, zástupcovia parlamentu sa nemohli E, stretnúť skôr, aby to ovplyvnilo potom samotnú, samotný vývoj medzivládneho samitu. Predseda panafrického e, parlamentu aj prezident Schulz z EP budú prítomní a dodajú tomu pečať vrcholového stretnutia. To je veľmi rozumné riešenie bolo by eh, teda dobre synchronizovať eh, vaše postoje eh, s témami, ktoré budú na samite. Mier a bezpečnosť, to je určite kľúčová téma. A druhá z hľadiska významu je ekonomická téma, trvalá udržateľnosť, nezamestnanosť a potom musíme hovoriť aj o migračnej problematike. Ja by som e, e, chcel vám priblížiť aký bude obsah týchto podujatí. E, budú tam rozpravy, budú tam prezentácia a bude. A teraz chcem aj približiť tie vytlačené dokumenty, e, samozrejme okrem e, tej samotnej deklarácie e, a a okrem toho dokumentu, ktorý predbežne sa nazýva smerom dopredu alebo ďalší vývoj. Ďalší dokument bude hovoriť o tom, aké sa tendencie prejavujú vo vzťahu medzi EÚ a Afrikou od roku 2007, kedy bola schválená spoločná stratégia týchto dvoch kontinentov. Okrem politickej deklarácie bude niekoľko detailných deklarácií, e, ktoré sa týkajú tých oblastí, kde bol dosiahnutý zásadný pokrok. Môžeme identifikovať štyri následovné oblasti. Klimatická zmena, polnohospodárstvo, migrácia a situácia po roku 2015. Môžem konštatovať, že všetky tieto e, štyri e, témy budú e, odrážať chod samitu pokiaľ eh, podľa vývoja samitu nebudú mať opodstatnenie, môžeme niektoré z toho vypustiť, alebo zostane len odstavček 2 v rezolúcii, eh, ako je k tej veci postoj afrických partnerov a európskej strany. Veríme, že dosiahneme výsledok, ktorý bude prínesný pre obe strany a že to bude ten výstup z toho samitu. Veríme, že tento summit bude momentom zvratu v rámci to, stratégie tohto vzťahu. Keď hovoríme o boji proti chudobe v Afrike, E, veríme, že to prestane byť e, len chápané ako finančná pomoc, veríme, že to bude aj domena obchodu a investícií a domnievame sa, e, že e, treba klásť dôraz na bezpečnosť a mier, ďalej podporovať makroekonomické riadenie, ďalej e, stratégia na vytváranie pracovných miest, ďalej využívanie tých najvhodnejších a dostupných technológií. Takže skutočne bude ma zaujímať práve tú, tú podporu v oblasti, v oblasti bezpečnostných schém z hľadiska celokontinentálneho prístupu. To určite bude veľmi zaujímavé, sám som na to zvedavý. Isto sa treba pripraviť na nejaký kompromis. Môžeme ísť len tak ďaleko, ako budú ochotné obe strany ísť. A očakávame náročné rokovania a výstupy nebudú zrejme úplne tým, v čo dúfame my, či dúfajú africkí partnery, veď existujú určité také háklivé miesta v našich vzájomných vzťahoch. Ale očakávam, že na samite bude veľmi otvorená, voľná rozpráva, že tam nebude eh, platiť žiadne tabu a bude sa hovoriť o všetkom, čo je dôležité pre obe strany, ale to nemusí byť v plnej miere zohľadnené vo výstupnom politickom uznesení. To je určené verejnosti a tam treba mať také uznesenie, že asi by nebolo dobre mať v uznesení uvedené, že africká strana žiadala toto a Európa žiadala úplný opak. Preto Eh, apelujeme na vás, aby ste mali pochopenie pre ten výstupný text. Nie všetko dokážeme spracovať, predovšetkým tie haklivé témy na samite. Teda ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie. Predpokladáme, že to podujatie bude veľmi úspešné a tešíme sa na závery samitu, ktoré stále budú ktoré budú mať dopad na medzivládny summit. Ďakujem. Eh, merci beaucoup. Je Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostáva slovo opäť pán Galer, ktorý by mohol uzavrieť túto výmenu názorov. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa teda budem sústrediť najprv na jeden bod. Myslím si, že veľmi, že tu budeme mať diskusie, ktoré budú skutočne veľmi komplexné, pokiaľ ide o tému utečencov, imigráciu. A ja si myslím, že ako Európsky parlament môžeme celkom jasne objasniť vec, tú vec, kde povieme, že jedna vec to nefunguje. Akokoľvek teda už to potom bude e, vo vzťahu k utečencom. Ide to predovšetkým o to, že niektorí cez svoje skutky alebo cez to, že budú napríklad strieľať alebo že nič neurobia, a týmto vlastne zabijú tí, ktorí sa snažia dostať do Európskej únie alebo na našu pôdu, na našich hraníc. Ak takýmto spôsobom chceme postupovať, ale tak nemusíme jednoducho si sadať za nejaký priateľský stôl s našimi africkými partnermi. To znamená, musíme robiť všetko preto, aby takýmto spôsobom sme sa vyhli e, obetiam a to je celkom jasná požiadavka, ktorú musíme nastoliť. Potom uvidíme, že ako vlastne v týchto rokovaní kto z našich partnerov zostane a kto nie, ale toto je prvý krok, ktorý je absolútne dôležitý, či už našimi skutkami alebo našim nekonaním a následne toho zomru nejakí ľudia, tak tohoto jednoducho musíme sa zbaviť. A potom môžeme hovoriť o ďalších typoch politiky s našimi africkými partnermi. Ja si myslím, že pokiaľ ide o tú redukciu tých jednotlivých tém, ktoré tu máme, pokiaľ ide o tie naše zacielenie na jednotlivé témy, tak si myslím, že to naše heslo, hmatateľný pokrok, to je veľmi dôležité, ak sa na to takýmto spôsobom pozrieme a ja si myslím, že aj naši politicky zodpovední, ktorí vlastne reprezentujú SVČ, to im treba jednoducho tlmočiť, ale predovšetkým pokiaľ ide o ministrov, ja si myslím, že tu tento regulárny politický dialog musí byť znovu obnovený, to je absolútne dôležité. Budeme tu mať minimálne tú ministerskú trojku, aby títo skutočne dosiahli to, čo sme tu možno isté obdobie už aj mali. Bez, bezprostredne pred touto ministerskou trojkou, kde vlastne predstavitelia parlamentu, teda sme sa zúčastnili nejakých raňajek tých predstaviteľov, aby sme my náš parlamentný input na úrovni takýchto ministerských trojok mohli dodať. Ale nakoľko sa tieto nekonali, tak ani my ako predstaviteľa parlamentu sme nemohli toho nič vniesť. Takže my vlastne máme na tejto oblasti svoj vlastný veľký zájem, pretože to vlastne bolo z principiálneho hľadiska už pripravené, kde vlastne takéto neformálne stretnutia boli pripravené. A ešte posledná vec, ja dúfam, že pani Eštenová bude trvať na tom, rovnako ako aj pán Rampoj, rovnako ako aj pán Barozo, to znamená všetci traja, aby aj z našej strany na tomto samite skutočne boli účastní predstavitelia jednotlivých vlád, teda aby tam neboli iba ministri pre rozvoj, alebo ministri pre zahraničné veci, alebo nejaký podpredseda vlády. Ja si myslím, teda aspoň z politického hľadiska by som chcel, aby tento summit bol skutočným summitom a musíme presadiť toho viac, aby tam skutočne nechybal niekto z predstaviteľov 28 štátov. To je možno taký message, ktorý môžeme týmto spôsobom tlmočiť našim predstaviteľom doma. Ďakujem veľmi pekne. Pán Galer, ďakujem všetkým ostatným. Teraz eh, si dáme prestávku až do 16.50, kedy, kedy sa opäť stretneme, začneme rokovať spoločne s DG ECO. Prídu zastupcovia z tohto DG a budeme počuť o humanitárnej kríze v Strednej Afrike, v Sýrii a v Južnom Sudáne. Takže 10-minútová prestávka.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

Notre séance reprend. Je souhaite la bienvenue au directeur. Začneme zasa s našim stretnutím. Vítame generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva ECO, pána Svensona. Que nous vous avions entendu. Už to bolo 6 týždňov, odkedy sme hovorili o kríze v Sýrii, v Južnom Sudáne a v Stredoafrickej republike. Bohužiaľ, nedávny týždeň sme pozorovali na zostup násilia v týchto krajinách a sans perspective de solution politique. Toto násilie eskaluje, zdá sa, že neexistuje politické riešenie. Napríklad v Sýrii, kde milión, mnohí hľadajú humanitárnu pomoc. Takmer jeden milión ľudí utiekol pred násilím Ide tu aj o sektárske násilie, ktoré naozaj veľmi ťažko sa rieši v teréne, aj humanitárne. V Južnom Sudáne humanitárna situácia sa pravdepodobne bude ďalej zhoršovať, ak nepomôžeme ľuďom prispieť na osiva do poľnohospodárstva, aby stihli zasiať. Myslím si, že tu pozorujeme rozvoj viac násobných kríz, rôznych druhov kríz, takže veľa šťastia s rozpočtom do ďalšieho obdobia. Pán Sorensen hovorí, ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem Eva, chcem e, ti poďakovať, že si ma pozvala. Chcel by som hovoriť o niekoľkých bodoch, e, problémových bodoch v tých krajinách, ktoré sa tu spomenuli. Nemôžem však nespomenúť Ukrajinu ktorá teraz je na popredných e, stránkach a v popredí diania. Sledujeme situáciu veľmi podrobne. Zatiaľ tam nehrozí humanitárna kríza. Možno sa treba vysporiadať s niektorými zdravotnými ohrozeniami niektorých ľudí po tom, čo sa dialo v Kieve, ale pokúšame sa aj vyriešiť rôzne scenáre, ktoré by mohli nastať, ale humanitárna komunita musí dávať pozor a dúfať, že nič závažné sa neudeje. To, čo pozorujeme v teréne, je skutočne závažná reťaz udalostí. Euh, de, de très, très près. Um... A chcem vás ubezpečiť, že sledujeme podrobne tento vývoj. Teraz prejdem do angličtiny, pretože mám väčšinu poznámok v angličtine, ak dovolíte. Chcel by som vzdať hold tomuto výboru kolegyni pani Strifler, vzdať hold za výbornú prácu v oblasti e, dobrovoľníctva. Bol som veľmi rád, že za túto legislatívu minule v Štrasburgu hlasovalo toľko poslancov s takou výraznou väčšinou a hoci sa nespustia programy okamžite, za nasledujúce roky iste budeme pozorovať čoraz viac, viac mladých, aj nie až takých mladých Európanov, ktorí budú schopní v rámci dobrovoľníckých programov pomôcť tam, kde je to treba. Myslím si, že to vytvorí istú bázu dobrovoľníkov, a z ktorých potom bude možné, na ktorých sa potom bude možno obrátiť, aby pomohli aj možno aj v týchto krajinách. Som preto veľmi rád, že táto právna norma prešla ešte za súčasného mandátu. Možno by to bol aj trošku škandál, keby sa nám to nebolo bývalo podarilo, ale podarilo sa nám to. Pani Strifler, práve ďakujem aj za vašu prácu okrem iného v téme európskeho dobrovoľníctva. Som veľmi rád, že hlasovanie v Štrásburgu minulý týždeň dopadlo tak, ako dopadlo. Táto právna norma je vynikajúci nástroj, ktorý nám umožní vyslať mladých a nie až tak mladých ľudí ako dobrovoľníkov do krízových zón. A späť k Syrii je ťažké povedať akúkoľvek dobrú správu z tohto miesta, takže ma správne chápte, keď sa budem snažiť dotknúť tých niekoľkých prvkov, ktoré nie sú až také dobre správy tiež, ale aspoň nie sú extrémne negatívne. Prvá vec, o ktorej chcem hovoriť a chcem poďakovať každému, napríklad aj vám, ale aj členským štátom EÚ, že tak razantne slúbili v rámci Kuwaitu 2 pomôcť. EÚ kolektívne všetci spolu, Európske štáty, komisia, všetci spolu od začiatku tohto konfliktu sme slúbili, zaviazali sme sa spolu pomôcť sumou 2,6 miliardy od začiatku konfliktu v Sýrii a konferencia Kuwait 2 tam členské štáty aj Európska únia spolu sa zaviazali vyplatiť ďalšiu jednu miliardu na pomoc. Takže želania občanov sa plnia, že občania preukazujú svoju solidaritu s tými, ktorí trpia a my musíme zabezpečiť, že táto finančná suma sa rozdelí naozaj medzi tých ľudí, ktoré, kde bude najpotrebnejšia ktorí ju budú najviac potrebovať. E, sú tu mnohé ťažkosti, myslím, že som vám to vysvetľoval minule, sú tu problémy s vízami, s prístupmi, konvoje sú zastavované, vykladané, znova sa to potom nakladá. Máme tu oblasti v Syrii, ktoré sú obliehané a nedá sa tam dostať. Máme oblasti, ktoré sú pod kontrolou vlády, kde to je tiež dosť ťažké, ale potom aj oblasti, ktoré kontrolujú rebeli, tam treba rokovať, takže celá situácia je dosť komplikovaná. Ak vôbec sa dá hovoriť o nejakých dobrých správach zo Sýrie, tak si myslím, že v OSN sa nám konečne podarilo prijať uznesenie k humanitárnej pomoci v Sýrii. Môžeme o tom hovoriť, či mala byť naformulovaná razantnejšie, či tam mal byť odsek, kde by sa hovorilo, že vláda nie je viazaná e, a tak ďalej. Konkrétne vyjadrenia možno tam mohli byť, ale čo sa týka celkového textu a jeho význenia, myslím si, že je to naozaj vítaný krok vpred. Veľmi ma potešilo, keď som videl v odseku 5 a 6 volávky na cezhraničné operácie. Je to poprvý raz, čo sa akceptovalo P5, to znamená, že aj Rusi, aj Číňania akceptovali cezhraničné operácie. A to nám dodáva legitimitu niektorým tým operáciám, ktoré už sa rozbehli. Robili sme ich e, trošku pod e, kepienkom, trošku potajme. Sme tovar dovážali e, pod hrani- cez hranice z oblasti, ktoré sú mimo kontroly rebel, rebelov alebo vlády, takže teraz je to legitímne. A tu by som chcela vzdať eh, hold priateľom z Luxemburgu, ktorí spolu s Austrálčanmi sa snažili naozaj pretlačiť toto uznesenie, pomáhali výrazne s textom. Naozaj to bolo kolektívne úsilie, každý prispel svojou hrivnou, svojim dielom. V uznesení sa hovorí aj o tom, čo ďalej s obliehanými oblastiami. Vieme, ako to dopadlo v meste Hams, v meste v tábore Jamu. Môžem spomínať ďalšie a ďalšie názvy, ale skutočne sme tu na veľmi chulostivom území, pretože možno požiadame o prejazd, o prístup do týchto území, možno nám aj povolia odviesť napríklad ženy a deti, pomáhať humanitárne. A niektorí muži ktorí takisto sa dostanú z týchto území, potom týchto mužov uväznia alebo ich začnú vyšetrovať. To sa stalo s mužmi z Hams. My vôbec nevieme, kde sú, kde skončili a viete si predstaviť potom, aké dopady, aké myšlienky môže človek mať, čo sa im asi stalo, kde môžu byť a takéto niečo treba naozaj veľmi, veľmi opatrne e, riešiť, pretože ak humanitárne sily v realite pomôžu ľuďom, dostať sa z istých území, ktorých týchto ľudí potom nedôstojne e, mučia a trápia alebo ich posielajú do väzení. Pira Mala z ICAC poukázala tiež na toto, keď e, nám povedala, nebuďte príliš e, spokojní s takýmto riešením, pretože to je veľmi škaredá situácia, čo sa deje s týmito mm, mužmi, ktorí sa dostali z obliehaným území. Takže máme tu rezolúciu OSN a Teraz hovorím aj o tom, ako ju uplatniť v teréne a moji spolupracovníci v Ženeve zo stretnutí na najvyššej úrovni tiež súhlasia s tým asi aj vy, že to je niečo, čo eh, odštartovali európske inštitúcie, nielen túto skupinu na vyššej úrovni, ale aj to známe fórum, sírske humanitárne fórum a to, keď nepracovalo ďalej tak s ďalšími ľuďmi sme transformovali toto fórum na inkluzívnu skupinu na najvyššej úrovni, na vysokej úrovni, e, kde sme začali spolupracovať so Irancami, s ľuďmi zo Saudskej Arábie, z Kataru a ďalších, nie priamo Sýrčania, ale sú tam všetci susedia. Sýrie je veľmi dobré, že si môžeme prediskutovať prístup, fyzický prístup na územie Sýrie. Je a mám pocit, že to naozaj pomohlo vytvoriť podporu pre nasledujúcu rezolúciu OSN, ktorá potom bola prijatá. Sú stretnutia v Ženeve, toto je prvé stretnutie dnes po prijatí rezolúcie a myslím si, že na siedmých rozličných pracovných skupinách, jedna k financovaniu, druhá o prístupe k obligárnym oblastiam, ďalšia pracovná skupina sa zaoberá ochranou lekárov, nemocníc a zdravotníckých pracovníkov. Všetky tieto skupiny budú zasadať a e, rozpracujú to, ako ďalej pokračovať vo všetkých týchto rôznych oblastiach. Ďalší aspekt tejto veci súvisí s, to, s tým, že vytvárame tlak na humanitárnych aktérov, aby zabezpečili nákladovú efektívnosť toho, čo dodávajú. To znamená porovnať to, čo sa deje vnútri Sýrii a v, mimo Sýrie, čo sa deje v spoločenskej oblasti, v oblasti vzdelávania, v zdravotníckej oblasti a ako efektívne sa to deje. Máme tu dohodu od každého, ktorý sa zúčastnil, že budeme mať stratégiu CRS, ktorá má inú skratku vo francúzštine, ale toto je akýsi komplexný, komplexná odpoveď, ktorá sklbila humanitárnu odpoveď, reakciu aj rozvojovú zložku do jednej aktivity. Prečo je to také dôležité? Pretože napríklad vzdelávacie aktivity je možné rozbehnúť v tábore, potom zistíte, že to je veľmi drahé a neefektívne, že možno by ste na to radšej mali použiť nie humanitárne zdroje, ale rozvojové zdroje, ktoré podporia miestne komunity, ktoré sami začnú prevádzkovať školy, rozdelia si denný režim, a možno bude aj kvalitnejšia výužba. A zároveň sa takto podporí rozvoj komunity. Predstavte si eh, Libanon, ktorý je zaplavený utečencami a sú tam komunity, ktoré ťa led, ledva dokážu prežiť a väčšina peňazí ide na utečencov a čo miestni. Niekedy eh, nedbávame miestne komunity, ktoré bojujú rovnako v ťažkej situácii, v rovnako ťažkej ako, ako utečenci. Máme finančné prostriedky, takže treba ich e, lepšie, rozumnejšie rozdeliť. A napokon by ste mali vedieť, že očakávam znovu otvorenie e, nášho centra v Damašku náš spolupracovník dostal konečne dlhodobé víza a toto je veľmi dôležitý bod pre nás, pretože budeme tam mať človeka v teréne, ktorý bude pozorovať, čo sa deje. Je to istým skromným spôsobom prítomnosť Európskej únie v teréne, tak povediac. A dúfam, že vám potom bude môcť priniesť dobré správy e, z tejto veci, k tejto veci neskôr. Pozrime sa teraz na Stredoafrickú republiku. Áno. Bez toho, že by som chcel preháňať, máme tu maličký pokrok, pokiaľ ide dobré správy. Celkový počet vnútorne presídlených osôb sa znížil za ostatné týždne z počtu zhruba 930 na 700 tisíc. Čiže 930 tisíc na 700 tisíc, ale to sa vysvetľuje výlučne tým, že sú tu ľudia, ktorí vlastne sa vracajú do bangy. Stále tu predsa máme veľa ľudí, ktorí sú takto vnútorne presídlení v rámci provincií. A toto je oblasť, ktorá ma znepokojuje najviac, pretože nemáme dostatočné množstvo informácií práve z týchto oblastí, z tých provincií, čo sa tam deje. A chcel by som zdať hold lekárom bez hraníc, ako aj Medzinárodnému výboru čier, Červeného kríža, pretože oni vlastne sa snažia ponechať svojich zamestnancov priamo v teréne, ale teda bez toho, aj v rámci toho to rozmiestnenia predsa len tie informácie nie sú dostatočné, takže máme tú veľkú obavu. Ďalšia obava, ktorá ma znepokojuje, že tá hlavná cesta z Kamerúnu nie je bezpečná. To znamená, ak idete iba osamoteným autom, tak ste vo veľkom nebezpečenstve. Treba ísť v konvojoch, musíte zabezpečiť, aby ste mali dobrú bezpečnosť, zabezpečenú bezpečnosť, ale kto má zabezpečiť bezpečnosť? Zložky priamo v teréne, ktoré sú tam, tie predsa nemajú dostatočné množstvo a kapacitu na to, aby to spravili. To znamená, dodať tam nejaké zásoby, to je absolútne ťažké a čo ma znepokojuje, že to pokušenie tam, doniesť tam veci helikoptérami, to je veľmi zrejme, toto pokušenie, ako viete, toto je veľmi, veľmi nákladné. Ja by som nechcel, aby sme tu náhle mali zhruba 50% peňazí, ktoré vy mne dávate, že by sa odklonili iba na to, aby sa platil benzín pre helikoptéry a tak ďalej, keď my chceme tieto peniaze využiť priamo na pomoc pre ľudí ale ide tu aj o otázku bezpečnosti a keď som ja navštívil výbor PSC na rade, tak som im povedal, že častokrát teda to nie je tomu tak, že by humanitárni pracovníci žiadali bezpečnosť, ale toto bolo ešte pred rozhodnutím boli tam veľké problémy, pokiaľ ide o vysporiadanie sa s týmito problémami. aby som chcel povedať, Tentokrát som skutočne povedal, žiadam vás, prosím vás o podporu práve na úrovni bezpečnosti, pretože bez zabezpečenia bezpečnosti my ako humanitárni pracovníci jednoducho ani tam nedodáme tie, to, to, čo im potrebujeme dodať týmto ľuďom a pomôcť im a nemôžeme fungovať tak, ako by sme si to želali. Áno, vypočuli ma, to je dobré. Áno, oni vypočuli ma a teda na úrovni UFORu posilnia bezpečnosť, je tu určitá zdráhavosť, ale teda dúfam, že, teda, že predsa len sa to v priebehu mesiaca dvoch spustí a to uvoľní trochu ten nátlak, ktorý tu je na tých francúzských eh, zložkách, ktoré sú tam. Máme veľmi dobré kontakty s, s generálom, ja som sa s ním viackrát stretol, pokázal som na jednotlivé operácie v Mali, kde vlastne spolupráca občianská fungovala v našej spokojnosti. Bolo to všetko transparentné, otvorené. My sme sa snažili samozrejme úlohy, vzájomné úlohy oddeliť, pretože musíme byť vnímaní ako neutrálny prvok, ale do istej miery potrebujeme tento kontakt a výmenu informácií a ja teda skutočne dúfam, že generál Pontius že sa mu podarí zabezpečiť tie zdroje a potom ešte aj zabezpečiť tie operácie na letiskách, aby to mohlo jednoducho pokračovať ďalej. Ako iste viete, ja som sa o tom už tu vyjadril, sa pozrite na mapu a ak vidíte Stredoafrickú republiku a predstavíte si, že to jednoducho e, pre, že to zmizne táto krajina z nejakej čiernej diere, tak sa tam rozšíri neistota oveľa viac ako dokonca dnes. Takže to by skutočne bolo neudržateľné. Je to skutočne strategická výzva pre medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečilo stabilitu v tejto krajine. A ešte jedna vsúka, pani predsednička, a potom už končím. Ak sa pozrite na jednotlivé na to, čo sa, na to, ako každý upriamuje pozornosť v Kieve, jednoducho sa obávam, že zrazu zabúdame na to, že máme také problémy ako je Sýria, Stredoafrická republika, Južný Sudán, Mali, to ešte stále je nestabilná krajina. A ja sa skutočne modlím, aby to jednoducho nespadlo z centra našej pozornosti, pretože to nás do budúcna dobehne. My musíme byť aj naďalej aktívni v týchto oblastiach. Takže dobrá správa je tá, a musím povedať, vďaka tým krokom našej, našim odborom, pani Štrifler, vy ste sa zúčastnili na jednotlivých konferenciách, kde sme jednoducho my sa snažili vyzvihnúť ten profil Sudafrickej republiky a to viedlo k masívnemu navýšeniu finančných prostriedkov, ktoré idú do tejto konkrétnej krajiny. V roku 2012 myslím, že sme boli zhruba na úrovni 100 miliónov medzinárodného spoločenstva, to sa zdvojnásobilo v roku 2013 a to práve vďaka krokom a zviditeľňovaniu, ktoré sme zabezpečili tejto záležitosti. Možno nie je vždy dostačujúce mať iba správnu analýzu, musíte niekedy to aj vysvetliť a potom zabezpečiť takúto podporu e, z vreciek danových poplatníkov, teda z jednotlivých zo strany členských štátov. Boli sme aktívni aj pokiaľ ide o kontakt s Američanmi a Kanaďanmi a chcem sa poďakovať aj Britom, pretože oni neboli v tejto krajine, pokiaľ ide o finančnú podporu účastní a teraz sa takto vrátili do tejto krajiny, pokiaľ ide o finančnú pomoc a to zabezpečí jasnú budúcnosť tejto podpory. Pani predsednička, vy ste aj spomenuli, je tu jedna veľká výzva, ktorú máme pred nami a je to spojené s otázkou bezpečnosti, je to, aby sme zabezpečili, že by polnohospodári nasadili to, čo majú nasadiť predtým, než začne obdobie dažďov. Ak to neurobia, tak tu bude veľké riziko, že tu bude hladomor budúci rok práve v týchto chvíľach, možno ešte pred Vianocami. A to sa týka aj Južného Sudánu. To je to isté, ten istý problém. Interne rozmesnení ľudia, ktorí sú vzdialení od svojich obydlí, nemajú prístup k osivám, k nástrojom, kde sú skutočne sa nachádzajú v nebezpečnej situácii, hoci momentálne možno ešte majú zabezpečené potraviny, ale o 6 mesiacov už tomu nemusí tak byť. A ja sa skutočne tohoto hrozím. Hovorili sme aj o svetovom potravinovom programe, hovorili sme o tom, že im dáme osy, ale my potrebujeme túto bezpečnosť potravinovú. Musia sa vrátiť domov a vysiať tieto osiva. A posledné slovo, pokiaľ ide o Stredoafrickú republiku, posledná pripomienka, je to poprvýkrát, kde ECO vlastne použilo náš nový na nový logistický, našu novú logistickú zmluvu. To pochádza z inej oblasti, vy viete, ja som už o tom častokrát hovoril, o tých synergiách, ktoré tu máme v rámci parlamentu alebo našich inštitúcií. A tu si uvedomujeme, že v rámci využívania nášho rámcového kontraktu pre logistiku, tak sa nám podarilo zmobilizovať a navýšiť kapacity. <clears throat> Nie helikoptéry, ale ide tu skutočne o dopravu nejaké dodávky, ktoré jednoducho takýmto spôsobom zosietili tú podporu a môžu dodávať, dodávať dodávky napríklad do jedného lietadla a týmto spôsobom sú oveľa efektívnejší, pokiaľ ide teda o nákladovosť. Takže to je niečo zaujímavé, čo ja budem aj ďalej pozorovať, či sa to dá možno nejako ešte dokonca vylepšiť e, v podobnom kontexte. Pokiaľ ide Južný Sudán, ak mi dovolíte, pani predsednička, takisto som to už bol uviedol, Ide tu o krízu, ktorá vychádza z tej krízy, ktorá tam už bola predtým. Ak sa mám sťažovať, vzniesť nejakú námietku, a teraz to poviem celkom otvorene aj vám, niečo sa nepodarilo v minulosti a prečo sme my jednoducho my toto nevycítili, že to nebude fungovať? Prečo nás nejaký signál, alarm jednoducho neinformoval? keď tam došlo k zmenám v rámci vlády minulý rok, prečo sme jednoducho neboli dostatočne chytrí na to, aby sme si uvedomili, že to je vlastne recept pre ďalšie skomplikovanie sa situácie, pretože vlastne, ako vieme, jeden je predstaviteľ jednej komunity, druhý druhej, sú príslušníkmi iných kmeňov. Ak ste v takejto spoločnosti, ak sa vám nepodarí nájsť konsenzus, tak v istej chvíli dôjde k problému. Takže je tu takisto niečo, o čom ja chcem hovoriť aj z SVČ, ako my môžeme zlepšiť našu, pre, náš mechanizmus prediktability kríz, aké máme informácie, nedostali sa tieto informácie k tým, ktorí robia rozhodnutia, to musíme jednoducho vylepšiť. A myslím, že by sa to dalo dosiahnuť. Ale medzi tým sa situácia veľmi zhoršila, pretože máme 900 tisíc E, vnútorne rozmiestnených ľudí, ktorí boli, museli opustiť svoje obydlia. Možno to číslo je teraz stabilizované, ale viac utečencov, ktorí do Ugandy sú na e, južnej hranici, idú smerom do Etiópie, ale to znamená, tie peniaze, ktoré tam dávame, sú vlastne rozdelené. Časť týchto peňazí ide do, na riešenie vnútorných problémov Južného Sudánu, ale takisto musíme podporovať aj utečencov, ktorí sú v okolitých krajinách. A takisto by som v tomto chcel, bude chcel spomenúť to, že ak znovu nevysadia, nezabezpečia úrodu, tak tá situácia, ktorú tu máme, s ktorou dokážeme nejako sa vysporiadať, tak jednoducho tu budú veľké problémy po období dažďov a to bude skutočne náročné vyriešiť potom, pretože nebudeme mať tú kapacitu na to, aby sme zabezpečili potraviny, pretože jednoducho momentálne nemáme na to zabezpečené kapacity. Takže to je veľmi znepokojujúca situácia. Aspoň sa na to pozrieme zo strednodobého hľadiska. Snažíme sa presunúť niektoré financie z celého obdobia na tento začiatok obdobia pre Južný Sudan, ako predsa len viete, sú tu určité problémy, pokiaľ ide o rozpočet, bude sa o tom hovoriť zajtra vo výbore pre rozpočet, budeme tam mať aj predstaviteľov v DV, bude tam pán Levandovský, pán komisár a bude tam aj, bude tam aj naše oddelenie zastúpené mojim šéfom. Robíme teda všetko preto, aby sme to finančné prostriedky takýmto spôsobom mohli vyfinancovať v úvode obdobia finančného. A ja si myslím, že tá znepokojujúca správa z Južného Sudánu, ktorá je najnovšia, ale nie to ich chyba, Erik Matia eh, stiahol Malakala. A to by znamenalo, že tok e, ropy sa zastaví a neviem teda, ak sa toto udeje, tak vlastne základný zdroj príjmov sa zastaví a nemáme žiadny spôsob, žiadny, žiadnu páku v rukách, ako toto môžeme medzinárodné spoločenstvo napraviť ale vidíte, že tu máte prepojenie medzi stabilitou, medzi hospodárskym prežitím krajiny a to si vyžaduje viac než iba humanitárnu pomoc. To si vyžaduje taký holistický prístup zo strany celej komunity darcov, donorov. A takisto chcem teda zopakovať ešte raz, že to nie je veľmi dobrá správa, ani pokiaľ ide rokovania o miery. Myslím, že tí zúčastnení jednoducho nechcú nájsť kompromis a budeme tu mať predlžené obdobie krízy. Takže týmto končím, vážená pani predsednička, a som ochotný zodpovedať na vaše otázky a dúfam, že teda budem schopný zodpovedať tie otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz ten slovo pani de Kaiser. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Áno, ja som bohužiaľ na, v úvode vašeho príhovoru nemohla byť tu. Ak sa niečo spýtam, čo ste už boli objasnili, tak zabudnite, že som sa to spýtala. Som skutočne rada, že tu máme má vás medzi nami. Ja gratulujem vášmu oddeleniu že, za prácu, ktorú poskytujete v takých oblastiach ako je Sýria. Dúfam, že budete schopní vytvoriť určitú anténu v Damašku, je veľmi dôležité, aby ste tam mali nejakého styčného dôstojníka, ktorý bude tú situáciu takýmto spôsobom monitorovať. Pokiaľ ide o tie zdroje, ktoré máme k dispozícii, ja som si ich stručnosti pozrela a tam ste vlastne už poukázali na určitý pokrok, ktorý tu máme od Ženevskej konferencie číslo 2. Skutočne sú tu určité jasné pokroky, ktoré boli zaznamenané, kde sa momentálne nachádzame, napríklad Jarmuk, ako to tam vyzerá. To, čo sme doposiaľ počuli, je to, že sa teda práce začali, potom to bolo prerušené, potom sa pokračovalo ďalej, takže aký je stav v mm, súčasnosti. A keď e, teda hovoríme o Sýrii, aké konkrétne kanály využívate v rámci vašej činnosti? Ja si uvedomujem, že nemôžete sa dostať všade v celej krajine, ale máte skutočne komunikačné kanály k dostatočnej miere k dispozícii. Rozšírili ste tie, ktoré ste tu mali, napríklad Červený kríž alebo iné organizácie. Máte jednoduché vaše možnosti pole pôsobnosti do istej miery rozšíriť, alebo to skutočne zostalo celé tak ako doteraz a ďalej, ako spolupracujete s Ministerstvom pre sociálne veci, pokiaľ ide o projekt Čerpa. To je prvá otázka. A druhá vec, pokiaľ ide aj o Južný Sudán, tu som veľmi pozorne počúvala vaše eh, argumenty. Áno, máte pravdu, keď hovoríte o tom, o tom nasadzovaní helikoptér, to je jednoducho strata peňazí, tie peniaze sa vlastne stratia na benzín do týchto helikoptér, ale ako sa to teda dá vyriešiť, ak sa nemýlim, tak dokonca aj volebné lístky boli dokonca helikopterami e, zabezpečené. Našli ste už iné možnosti dopravy, prepravy, ktoré by boli snáď účinnejšie. A potom možno taká politická otázka, veľmi silne politicky zafarbená, pokiaľ ide o Južný Sudán. Tam ide o skutočne e, veľmi jasný boj o moc, na politickej úrovni, odhľadnúť od možných konsekvencií, ktoré to môže mať. Dokonca idú až tak ďaleko, že e, sa tu riskuje možnosť zabezpečenia príjmov pre krajinu práve z ropy a je pravda, že my humanitárnou pomocou jednoducho nemôžeme túto, tento politický boj ak e, e, to môžem tak povedať, e, financovať jednoducho. Ľudia si musia uvedomiť, akú zodpovednosť znášajú zoči voči vlastnej krajine. <clears throat> Myslím, že vo výbore pre zahraničné veci, alebo dokonca u nás, tuším to bolo dokonca aj tu, ja neviem presne, kde to bolo, ale ja som sa spýtala nasledovnú otázku týkajúcu sa Južného Sudánu, že čo tam vlastne je vytvorené zo strany Eh, toho panelu, ktorý sme tu mali prítomný. Povedalo sa, že to nie je etnický problém, že sú to viaceré kmene, ale treba povedať, že sú to predovšetkým boje o moc a Európa musí tento aspekt zohľadniť. Nemôže iba platiť a platiť do nemoty a potom budeme čakať, že ako sa to celé skončí. Takže to je otázka dopravy v Južnom Sudáne a potom ako to vyzerá v Sýrii, aký pokrok ste zaznamenali v tejto krajine, teda napriek e, takmer stroskotania našich projektov Ženevskej e, konferencie číslo 2. Áno, pán Zorencen teraz dostane slovo a potom môže reagovať na otázky pani de Kaiser, nech sa páči. Ďakujem. Určite mnohí by boli položili otázky, ale sme obmedzení v čase ja by som chcel pripomenúť jednu záležitosť. E, to, ako e, zaobchádzame s jednotlivými scenármi, je to riešenie vždy jedinečné od prípadu k prípadu. A e, skutočne musíte si uvedomiť, že je to vo vojnovej situácii. Čo sa, čo, jednoducho musíme podať podsobnú, pomocnú ruku. E, a, a tak je to aj s tý, e, e, s tými Amuk a Ungva. Tam mm, mm, skutočne došlo k dohode 26. A podarilo sa teda nejakých ľudí aj dostať z tej kritickej zóny. A teraz je to pod palbou e, nepriateľa. Jednoducho už tam nie je možný prístup. Je to teritorium pod živou palbou. Ministerstvo sociálnych vecí v Damasku nás e, veľmi e, pekne prijali, vysvetlili sme si situáciu myslím, že problém je v radoch bezpečnostných zložiek. zložiek. Tí, tí, ktorí majú pod palcom e, armádu, zdá sa, že jeden deň sa povie jedna, jedna vec, povie sa A a druhý deň sa povie niečo úplne iné. No a e, musíme si povedať, že e, priamo e, v teréne, v reáli narážame na mnohé prekážky. Po vydaní uznesenia OSN, po vyjadrení sa Bezpečnostnej rady najvyššia úroveň sírskej vlády vedela, že musí urobiť nejaké gesto Eh, áno, urobili to gesto, ale eh, pomaly z neho akoby ustupujú. Jednoducho naťahujú sa s nami ako myš, mačka s myšou. SARK je organizácia, ktorá má najširšie zastúpenie v teréne. To je teda sírsky, eh, sírsky arabský červený kríž je tam skutočne e, snaha zo strany SARKu fungovať ako humanitárna e, organizácia, a, ale rozhodne e, zďaleka to nie je ideálne. Ale v každom prípade je to najdôležitejší kanál. Využívajú tento kanál témer všetky zložky OSN my sme rozšírili eh, rozsah aj pluralitu mimovládnych organizácií, ktoré sú eh, priamo v teréne. Eh, toto je ten cezhra, to cezhraničné pôsobenie. Trošku sa menia pojmy. Predtým sa hovorilo, že prístup e, akýmkoľvek spôsobom, ale to je eufemizmus. E, jednoducho sa prekračujú hranice severného štátu bez toho, aby sa explicitne žiadalo povolenie. E, aj sírska vláda už teraz pochopila, že jednoducho inak sa nedá, tak toto funguje. Musíme pokračovať vo vyvíjaní istého, istej miery tlaku. Máme určité nezhody s ruskými partnermi, ale stále eh, môžeme konštatovať, že je živý ten dialog. Nejako to funguje. E, ďalej na Margo e, Južného Súdanu. Áno, použitie helikoptér, to, to, to jednoducho stojí priveľa. Pokiaľ by som využíval helikoptéry, tak by sme platili z dostupných peňazí len helikoptéry a nič, na nič iné by nezostalo existujú e, samozrejme nákladné autá, dodávky, ktoré sa dostanú do určitých miest a počas obdobia dažďov sa nedá pohybovať, čiže len lietadlom a helikopterom sa dá pohybovať. Uh, uh, au fond de, du tiroir. Le pouvoir To som Myslím, že máte úplnú pravdu v tom, že tu nejde o etnický konflikt, ide tu o stred titanov, osobností. A jednoducho oni sa snažia eskalovať určité rozdiely medzi jednotlivými kmeňmi. A nechceme eh, pridávať eh, benzín do už rozhoreného ohniska. A by ste konštatovali, že Európska únia musí e, aktívne pôsobiť nielen Európska únia, aj Američania a ďalšie. Ja som mal diskusie s americkým veľvyslancom. Konštatovali sme spoločne, že musíme spolupracovať. Tí, ktorí sú vo vláde e, v Sýrskej, nie sú anieli. Ale, ale po e, takom dlhom období bojov e, snažia sa rozmýšľať už pozitívnejšie jednoducho ten prechod od akejsi partizánskej, z tej pozície partizánov do polohy vládnej, ten prechod je veľmi náročný. Hovorí pána predsednička, určite to je obrovská humanitárna kríza a naplňa nás to obrovskými obávami. A skutočne mám veľkú obavu o zdravie tých e, našich ľudí, ktorí e, e, sú tam v teréne a snažia sa pomôcť. Samozrejme, budeme veľmi starostlivo sledovať ďalší vývoj v Sýrii. Budeme sa venovať aj otázke dostatočného finančného zabezpečenia. Chcela by som informovať poslancov o tom, že zajtra budeme spoločné zasadnutie s rozpočtovým výborom ohľadom financovania humanitárnej pomoci. Teraz eh, prechádzame do tej časti nášho programu, ktorá, eh, je, ktorá predstavuje hlasovanie. Poprosím, aby ste si pripravili svoje hlasovacie lístky.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 Nous allons précéder à un vote essai. Le vote est ouvert. Takže testujeme hlasovacie zariadenia. Zdá sa, že všetko funguje a to ma prekvapuje. Ironicky poznamenáva predsedníčka. Voilà. D'accord. Bon, le vote est clos. Takže takto dopadlo hlasovanie.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 Tak, Takže ako to vyzerá? V poriadku. Už je to v poriadku. To bolo len testovanie, pripomínam. Teraz mimoriadná správa číslo 9 eh, z Európskeho auditorského dvora podpora EÚ na správu veci verejných v Konskej demokratickej republike. Takže hlasujeme o navrhovaných otázkach. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Otázky komisii za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Je možné blokové hlasovanie ohľadom ďalšej veci? Nie. Nie, je tam blokové hlasovanie. Pozmienci návrh číslo 9, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Desiatka za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Jedenáctka za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 12 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 13 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 14 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 15 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 16 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 17 za, proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 18 za, proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 1 za, proti. Zdržali sa. Schválený 2 za, Proti? Zdržali sa? Schválený. 3. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 4. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 5. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 6. Za? Proti? zdržali sa, zamietnutí, 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 8 za, proti, zdržali sa, schválení. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia za, proti, zdržali sa, schválení. Takže elektronicky si to preveríme, toto záverečné hlasovanie. Zahlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Schválené jednomyselne. Výborne. Prejdeme na ďalší bod. Je to text vyjednaný pánom Grensom. Rozhodnutie ohľadom Európskeho roka rozvoja. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. No, musíme si to preveriť elektronicky. Zahlasujte, prosím. Končíme hlasovanie jednomyselne. Schválené. Ďalej odporúčanie pre Radu o humanitárnom zapojení ozbrojených neštátnych subjektov v oblasti ochrany detí. Toto je správa pani Sargentiny. Pozmieť si návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 2. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 3. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Ústne, ústny pozmeňovací návrh číslo 1. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Štvorka vypadáva tým pádom. A peťka. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Opäť ústny pozmenujúci návrh. 2 za, proti, zdržali sa schválení. Zvyšok môžeme unblock? Nie. Pozmeňujúci návrh číslo 7 za, proti, zdržali sa schválení. 8 za, proti, zdržali sa. Schválený 9 za, proti, zdržali sa. Schválený 10 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa, schválení, Druhá časť za, proti. Zdržali sa, schválení. Teraz prikročíme k hlasovaniu o návrhu správy v zmysle úprav za, proti, zdržali sa, schválené. Elektronicky si to preveríme. Zahlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Jednomyselne schválené. Blahoželáme. Teraz správa pána Arzenisa. Je to odporúčanie pre radu jednotka za, proti, zdržali sa, schválený. Dvojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Trojka, rozdelené do dvoch častí. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Peťka, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 8 za, proti, zdržali sa, schválené. 9 za, proti, zdržali sa, schválený. Desiatka za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz hlasujeme o stanovisku ako takom, za, proti, zdržali sa. Takže schválené elektronicky si to preveríme. Končíme hlasovanie. Schválené. Ah pardon, j'avais mal vu. Il y a quatre voix contre, 10. 4 Štyri hlasy boli proti. Ospravedlňujem sa, hovorí pani predsedajúca. Teraz prechádzame na správu pána Šarsa Görensa o správe EÚ o súdržnosti politik zájma rozvoja 2013. To je za prvý, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Odsek prešiel 9, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Návrh 12. To sme už robili. 13. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci návrh 15 za kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý pozmeňujúci návrh 16 je bezpredmetný. Nie, hlasujeme o 16. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prešiel, je schválený. Pozmeňujúci návrh 8 na nie, 19. 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Pozmeňujúci návrh 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. 21 za, proti, nie, to je Prepačte, ospravedlňujem sa, predsedajúca, ten bol bezpredmetný. 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. 23, kto je za, nie, budeme hlasovať po častiach, kto je za prvú časť, kto je proti prvej časti, kto sa zdržiava hlasovania tejto časti schválená. Druhá časť, kto je za, Nie. Overíme si prvú časť. Elektronicky hlasujeme ešte raz. Elektronicky prosím hlasujte o prvej časti. Pozmiejúci návrh 23. Končím hlasovanie. Prešiel. Je schválený. Teraz časť 2. Číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená časť 2. Pozmiejúci návrh 24. Kto je za? za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Kompromis B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Pozmenujúci návrh 29. 29. Kto je za? Kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmiete návrh 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 33. Za? Proti? sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 34. Kto je za? Nie, 36. Ospravedlňujem sa, 36. 36. Hlasovanie po častiach. Prvá časť, je, to je za, to je proti. To sa zdržiava hlasovania zamietnutý. Časť čas... Nie, pozmienujúci návrh 37. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa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 Máme problémy s hlasovacím zoznamom. Myslím si, pre zelených je tu problém. Ideme si elektronicky overiť hlasovanie k 35. -ke. Hlasujte, prosím. Kto je za 35? -ku? Proti, kto sa zdržiava? Hlasujeme o 35. -ke. Pozmeňujúci návrh 35. 2, 35 pour moi. Oui, alors je ne sais pas, ils ne me font pas de signes. Bon, je m'abstiens. 35 personnes ne sait, on n'a pas le bon voting list. Bon. Alors, on, on, on point. Máme nesprávny hlasovací zoznam. Vznikol tu zmetok. May, may I raise, may I raise a point of order? Technická, faktická poznámka. Prosím vás, vznikol tu zmetok, ozýva sa hlas e, z pléna. Čo sa stalo s 37? Pozmeníci návrh 37 bol prijatý? Prijatý? So then... donc... le So, 35 Oui. vote, donc le vote est toujours ouvert. On marque un vote sur l'amendement 35. Takže ešte stále hlasujeme o 35-ke. Chýba nám jeden hlasujúci. Prosím vás k elektrickému hlasovaniu. Hlasujte. Končím hlasovanie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 Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Amendment 34, qui je... Pokračujeme pozmiecem návrhu 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. A teraz Pozmienujúci návrh ústne predložený od zelených. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prešiel. Hlasujeme o 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 41 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 42 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 43. Kto je za? Overíme si 42 elektronicky. Začnite hlasovať, prosím, k pozmeňujúcemu návrhu 42. 42, il ma Oui. Un moment, d'accord. Il faut me montrer, parce que je n'ai pas la bonne liste. Donc le vote est clos. Končím hlasovanie. Prijatý. Štyridsaťdvojka bola prijatá. Teraz hlasujeme o 43. Kto je za? Proti? Zazdržiava zdržiava hlasovania. Zamietnutý. Teraz pozmiete návrh 1. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmienujúci návrh 4. Aj 5. Hlasujeme spolu. Kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania, oba sú schválené. Pozmienujúci návrh 6 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Ústne predložený. Pozmienujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. A teraz budeme hlasovať o sedmičke, osmičke a ústne predloženom návrhu 5, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržoval hlasovania k týmto trom? Všetky tri sú schválené, takže ideme hlasovať o takto pozmenenom texte. Kto je za, proti, kto sa zdržiava, schválený. A teraz ešte elektronické hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté jednomyselne. poriadku. Tým sa končí hlasovanie. Notre prochaine réunion est le 25 mars de... Nasledujúca schôdza bude 25. marca od 9. do 12.30 a od 3. do 6.30 popoludní. Budeme teraz pokračovať so zatvorenými dverami. budeme hovoriť o strategickom dialogu.